Kolegovia, láskavo sa prosím usadte. Zešli sme sa to, aby sme prejednali dve správy. Jednak správ vlastnej iniciatívy a návrh legislatívnej správy. Ide o diskusiu o pozmeňovacích návrhoch v súvislosti s týmito dvoma správami. Máme 499 pozmeňovacích návrhov k legislatívnej správe FC2. Je tam 51 návrhov k návrhu správy a 380 návrhov k správe o plnení tohto plánu. V posledných dňoch boli zverejnené verzie týchto pozmeňovacích návrhov tento týždeň prebehnú schôdzu deňových spravodajcov a na budúci týždeň ďalšia schôdza deňových spravodajcov prebehne aj v Bruseli. Ešte pripomínam, že rada schválila svoje stanovisko k FC2 v decembri 2016. Predovšetkým sa však chcem uistiť, či nie sú žiadne námietky k programu schôdze, či môžeme prijať program v takomto znení. Ak áno, ešte Roberto má nejaké poznámky, teda navrhujem, že mu dali slovo i hneď. Dáme teda slovo našim obom spoluspravodajcom. Súhlasíte teda, aby sme sa venovali preskúmaniu pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú oboch týchto správ, pretože ak by sme mali najskôr sa venovať legislatívnej správe a potom e, správe vlastnej iniciatívy, je tu riziko, že e, to nestihneme do 20. hodiny. A preto sa pýtam, či spravodajúci súhlasia s tým, aby sme prejednali všetky pozmeňovacie návrhy k obom správam naraz. Dobre. Ktorý z vás chce začať? Udo Bulman, nech sa páči. dank. Eh. Ďakujem obom spolupredsedajúcim. Ďakujem aj kolegom za veľký záujem o tieto dve správy. 395 pozmeňacích návrhov, ak sa nemýlim, celkovo bolo predložených eh, k vykonávacie správe 499 eh, k legislatívnej správe a to dokazuje o tom, že je veľký záujem kolegov o túto tému a to je dobré. Myslím si, že dnes eh, pre Jose Manuela a pre mňa je dnes dňom, keď budeme počúvať kolegov, chceme využiť príležitosť prenechať e, priestor kolegom, aby sa mohli vyjadriť k našim návrhom. Celkovo vidíme, a to napokon e, opravňuje a je e, nastavenie našich správ. Nevidíme nejaké veľké konflikty pri vykonávacej správe. Ide tu pri implementačnej správe, sústreduje sa tu veľká pozornosť na úvodné ustanovenia, Niektoré návrhy na zlepšenie už boli aj za tie navedomie. Okrem toho sme e, predložili aj kompromisné návrhy, ktoré sme kolegom rozoslali. Tieto kompromisné návrhy kolegovia dostali v písomnej verzii. Požiadali sme, aby do zajtrajška, do 14. hodiny, aby sa zaujalo stanovisko k týmto kompromisným návrhom a potom plne transparentne responsívne v stredu opäť prejednáme reakcie kolegov na schôdzi teňových spravodajcov. Čo sa týka legislatívnej správy, tu celkovo vidíme niekoľko ťažiskových bodov, na ktorých z tej diskusia spomenul by som ich stručne, ak dovolíte, pretože si myslím, že by sme mali diskutovať aj o nich. Jednou z týchto tém je otázka účelového viazania. Tu obaja spravodajcovia navrhujú prekročiť rámec návrhu komisie a celkovo rozšíriť oblasti pôsobnosti FC2 a poneď ich ako kritérium cieľu udržateľnosti OSN ako jeden spoločný kvalifikačný ukazovateľ. Toto sa čiastočne už prijalo, ale čiastočne sa to musí ešte upresniť v tom zmysle, že kolegovia ten pôvodný návrh komisie vo výške 40 COP21 opäť chcú, aby sa do textu zapracoval aj o tom, si ešte môžeme pohovoriť. Ďalšia nosná téma sa týka pojmu a tiež výkonu v praxi um, aspektov doplnkovosti a adicionality. Tu ide o to spresniť hodnotiacu tabuľku, aby sa z nej stal naozaj nosný nástroj Ďalšie aspekty sa týkajú definície mimoriadných operácií, tak ako ich eh, uplatňuje Európska investičná banka, aj o tom sa bude hovoriť v hospodárskej správe, to je tretia nosná téma. Sú návrhy oboch spoluspravodajcov, ktoré hovoria, aby sa to oponilo ambicioznejšie, aby to bolo podrobené tiež eh, patričnej parlamentnej kontrole, k tomu sa ešte vrátime. Ďalšie dve oblasti. Poprvé diverzifikácia podľa jednotlivých sektorov a tiež e, diverzifikácia podľa zemepisných ukazovateľov. Oba aspekty kolegovia spomínajú vo svojich pozuniacich návrhoch. Nebudem teraz spomínať to, čo pravdepodobne spomenie e, Jose Manuel. Tieto oblasti, ktoré som spomenul, som považoval ja vo svojej práci za najpodstatnejšie. Ďakujem. Ďakujeme. E, Jose Manuel teraz dostáva slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Estou a falar dos dois relatórios, o de implementação e o relatório eh, de extensão, o relatório de extensão e o relatório eh, legislativo v otázke rozšírenia tej legislatívnej správy e, treba povedať, že e, tu ide o dve správy, ktoré navzájom súvisia, pretože e, správa o uplatňovaní fondu tá slúži na jeho rozšírenie. A ja by som chcel poďakovať za, všetkým, za prácu všetkým tieňovým spravodajcom. Takisto by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí nám predložili pozmeňovacie návrhy a nepochybne moja vďaka patria kolegovi Budovi Bulmanovi za prácu, ktorú sme spoločne, e, ktorú sa jemu podarilo odviesť. No a domnievam sa, že všetko toto e, prispieje k e, prehľovaniu investícií a územnej súdržnosti, rovnocennosti regiónov a dúfam, že sa prejavia tieto dopady vo všetkých členských štátoch. My sme už viackrát povedali, že ak e, nebudú projekty, e, tak e, ak nebudú návrhy na projekty, tak vlastne žiad, ten, projekt, ten program žiadny zmysel nebude mať. Niektorí hovoria, že tá kvota, ktorá sa prideli tomuto programu, tak ohrozí politiku súdržnosti, ale ja si myslím, že treba zlúčiť všetky existujúce možnosti, prepojiť ich a E, treba napríklad e, pracovať na vybudovaní tohto poradného centra e, a práve tam by mohli figurovať napríklad, boli, boli zastup, mali byť zastúpené napríklad aj verejné orgány. No a táto platforma toho poradenského centra je, je veľmi dôležitá z hľadiska podpory projektov a predkladania projektov. A toto sú platformy, ktoré sú naozaj užitočné, pretože ak e, medzi členskými štátmi na základe nich vznikne spolupráca, tak e, to môže viesť aj k nadnárodným projektom a e, môže, môže ísť o projekty v, v viacerých regiónov, viacerých odvetví, ale sú to platformy, ktoré môžu napríklad vyplnúť do podpory pre, pre malé projekty. Takže by som chcel zdôrazniť túto záležitosť. A je tu vlastne jeden princíp a to, že tento fond má byť inkluzívny a aj najmenšie projekty by mali byť z neho financované. Zároveň je to, je to fond, pri ktorom treba brať do úvahy realitu toho, že cieľom je dotiahnuť projektu do konca a, a tu netreba zabúdať na realitu tej adicionality, ktorá samozrejme musí zohľadniť eh, reálne okolnosti projektu. A strategické investície tie, to treba povedať, nie sú vždy viditeľné, pretože v prípade malých a stredne veľkých eh, firiem, kde eh, dosahujeme veľký úspech, vzhľadom k tomu, že v, pretože prostredníctvom tohto fondu môže získať podporu 400 tisíc malých a stredne veľkých firiem a ďalšiu podporu môže poskytovať Európska investičná banka. Tak ehm, pre tieto malé eh, a stredne veľké podniky to môže byť podpora veľmi dôležitá, ale absolútne nevyhnutné, aby ho nevedeli o tejto možnosti, aby vedeli. A pokiaľ ide o otázku správy, tak eh, tu je absolútne nevyhnutnou podmienkou samozrejme transparentnosť. Tá transparentnosť znamená, že rozhodnutia, ktoré hm, vykonávajú alebo podnikajú zainteresovaní alebo príslušné osoby boli známe a aby boli transparentné. To znamená, ide tu e, o to, že treba nastaviť zdieľanie týchto informácií v rozumnej miere a takisto je treba e, zohľadniť e, zemepisnú rôznorodosť. A Pritom to je treba eh, prepojiť alebo nájsť eh, spôsob, ako prepojiť činnosti tohto fondu s ostatnými štruktúrnymi fondmi. A eh, je dôležité, aby sme nezamieňali fondy. Je tu Junckerov plán, ktorý hovorí o o strategických investíciách a ich podpore a potom sú tu štruktúrne fondy, ktoré slúžia na niečo iné. Ale treba hľadať synergie a treba hľadať miesta, kde ten prienik pomôže podporiť maximálny počet podnikov. No a tu e, Európska únia má určitý záväzok, určité záväzky, prijala záväzky v oblasti životného prostredia, klimatických zmien a toto sú veci, ktoré treba podporiť e, reálnymi peniazmi. Napríklad e, cieľe v oblasti klímy a v oblasti životného prostredia sú horizontálne a mali by byť prítomné v podmienkach, v propozíciách všetkých týchto projektov. A napríklad sociálny aspekt je veľmi dôležitou oblasťou. Ak eh, sa hovorí, že eh, sociálne eh, činnosti sú, figurujú v tých podmienkach len do výšky asi 4%, tak netreba zabudnúť na to, že sú to podmienky napriek tomu veľmi dôležité a takisto horizontálne. Platforma investičného poradenstva by mala zohľadňovať aj tento aspekt a e, projekty, ktoré podporujú sociálne služby v Európe sú veľmi dôležité. A potom, e, potom súdržnosť ako taká teritoriálna, sociálna, e, hospodárska je vec, ktorá je absolútne nevyhnutná, je žiadaná a mala by byť súčasťou tohto fondu. Fondu, ktorý nám doteraz pomáhal v budovaní zamestnanosti a podpore podnikov a má pozitívny vplyv, prínos aj na európske rozpočty a pomáha nám preklenúť e, ten nedostatok e, investícií v strategických oblastiach. Tento fond samozrejme nie je e, tou, tou zázračnou pilulkou a nemôže mm, prekonať všetky prekážky, či už investičné alebo administratívne, ale je aspoň snahou. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom. Každý bude mať dispozícii maximálne dve minúty. Najskôr od Marka Raz. Ďakujem pekne. Chcel by som eh, najskôr eh, začať iniciatívnou správou. Myslím si, že kompromisné pozmeňovacie návrhy sú do veľkej míry vyvážené, obsahujú rôzne podnety jednotlivé politických skupín, ktoré sa predložili. Chcel by som ešte spomenúť dve veci. Myslím si, že by sme mali jasnejšie zdôrazniť, že projektové kritéria by sa nemali nejako zmierňovať, zľahčovať ani v otázkach e, dosahovania investičných cieľov, tých 315 miliard, ani v otázke zemepisnej diverzifikácie. Žiadosti a tiež by sme mali jasne zdôrazniť, že FC sám o sebe nedokáže zaplniť medzery v investíciách v Európe. Ale musíme sa zamerať aj na silne fungujúci vnútorný trh a štruktúrne e, opatrenia. Čo sa týka legislatívnej správy, Niektoré pozmývacie návrhy našej politickej skupiny pripomínajú, že pozície financovania ktoré sa stanoví, až export, nie sú e, priateľné pre všetky druhy projektov. Zároveň platia ustanovenia e, záruk FC toho typu, že nesmie dochádzať k nejakomu narušaniu trhu alebo nejaké hospodárske súťažiteľe. Čo sa týka definície e, cezhraničných projektov s tretími krajinami, táto definícia by sa mala upresniť. Zatiaľ eh, neboli predložené eh, takéto návrhy. Eh, to rozhodne nie je v našom záujme, teda tá definícia by sa mala upraviť. Chceme vyššiu mieru transparentnosti a tiež v riadiacom výbore chceme mať väčší podiel a tiež chceme viac úloh Európskej platformy pre investičné poradenstvo a tiež pre uh, miestne platformy vedomostí, ako aj podporovať lepšie zemepisné vyváženie, aj e, hraničnú spoluprácu. Bol by som rád, keby obaja spravodajcovia vzali na vedomie aj tie prepojené pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú oboch e, týchto správ. Ďakujem. Merci. Eder Eder Gardia Zabal Rubial, ale nevidím ju v sále. Mala by som jej dať slovo v tejto chvíli. Kto sa chce vyjadriť jej mene, prosím? Eh bien, je vais donner la parole. Tak, dám slovo uh, Sandersovi Lunesovi, ani tento nie je, ale kolega Kölmel ho zastupuje, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, ja dnes večer zastupujem nášho kolegu Zadara eh, Lunesa aj skupinu ECR. Kolega Lunes tu žiaľ nemôže byť, má iné povinnosti. Najskôr sa chcem poďakovať obom spravodajcom za usilovnú prácu, ale chcel by som ešte v stručnosti, ak dovolíte, spomenúť eh, niektoré zásadné body, ktoré my vnímame v mene našej politickej skupiny ECR pri predlžení platnosti e, programu FC alebo pri vytvorení nového programu FC2. Myslím si, že sa zhodneme v tom, že FC nie je nejakým šeliekom. Nedokážeme predsa spustiť e, nejaký program Európskej únie a predstavovať si, že tým um, oživíme ekonomiky všetkých členských štátov. Pre nás je rozhodujúce ujasniť si, prečo sa už teraz hovorí o FC2, keď ešte stále beží FC1. Najmä vzhľadom na to, že pri FC1 sa už ukázalo, Kapžete, že funguje tak, ako sme si to predstavovali. Nemáme zatiaľ eh, konkrétnu predstavu o tom, ako ehm, tento fond funguje, Nemáme tiež uistenie o tom, či sa e, ne, znevýhodňujú v e, hospodárskej súťaži už existujúce projekty, tak tiež dochádza potenciálne k narušeniu e, trhu. Ten, kto sa či zúčastňuje projektov na FC, je teoreticky zvýhodňovaný, než ten, kto sa nespodiela, čo sa týka prístupu k financovaniu. Takýmto veciam sa nedá vyhnúť, nemáme o tom žiadne konkrétne dôkazy a preto si myslíme, že nie je vhodné v tejto chvíli rozhodnúť o, spustení FC2. A ak by sa o tom malo hovoriť, tak e, sa musí predovšetkým zaistiť, aby tá doplnkovosť naozaj bola dosiahnutá aj pri e, zohľadnení zemepisných aspektov, pretože celkom istý je rozdiel v tom, kde sa spúšťa fond FC, kde sa teda využije fond FC vidíme, že sú náznaky neúspechov, keďže v Nemecku, dajme tomu, sa financujú z, projek- z fondu FC verejné projekty a zároveň minister financí sa dokáže financovať negatívnymi úrokmi. Ja naozaj nechápem, ako e, môžeme opodstatniť existenciu takéhoto fondu FC. Merci. Ďakujeme pekne. Teraz eh, Ramon Barces. Hello. Thank you very much. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja mám síce len dve minúty, ale vidím, že sú tu stovky pozmeňovacích návrhov a chcem povedať, že mnohé z nich sa týkajú otázky toho, čo je to dodatočný projekt, teda tej, tej adicionality, a ktoré projekty by mali dostať e, financie, a ktoré nie. A je to dobré znamenie, že všetci máme tú istú diagnózu užívateľov, ktorí chcú rozbehnúť FCDF. To je pekné, začína diskusiu v takomto ovzduší. Po druhé, Myslím, že je tiež dobré, že sa sústredujeme na, e, alebo teda, že riešime koncentráciu projektov v určitých regiónoch, nielen z politických, ale aj z ekonomických dôvodov. Myslím, že otázka, alebo teda možno ako to vyriešiť je prepojiť EFSI a e, miestne investičné banky. Ja si myslím, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby financovanie sa používalo lepšie. A záverom e, myslím, že treba povedať, že EFSI treba využívať na projekty s reálnou pridanou hodnotou. Nemali by sa tieto prostriedky využívať na to, aby podniky podnikali v bežnom duchu, pretože to môžu robiť aj bez týchto financií. My tým pádom sa nemôžeme vyhnúť určitému e, geografickému rozšíreniu. FC nie je totiž e, fond súdržnosti, ale musí skúmať maximalizáciu pridanej hodnoty a skúmať, ako dosiahnuť tento cieľ čo najlepšie skôr než sa snaží dosiahnuť nejakú geografickú rovnováhu, pretože sú iné významné európske fondy, ktoré, e, ktorých cieľom je práve toto, teda zemepisná rovnováha. No a ďalej v mojom regióne napríklad musíme zabezpečiť, aby európske kritériá, ktoré definujeme v tejto komore, neboli um, prekryté pravidlami nejakých e, centrálnych vlád, ktoré sa snažia stanoviť tie kritéria tak, aby veci bežali tak ako doteraz. Cieľom je, cieľom je, aby e, sme podporili e, excelentné projekty a nie tzv. business as usual. Nils Torvalds. Ďakujem pekne, Nils Torvalds. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pár nemeckých slov, ktoré sa používajú aj v angličtine, avšak v tomto prípade, myslím, nie je ani tak schadenfreude, ako skôr Zugzwang. Teda ide o to, že sme pod určitým tlakom časovým a vidíte to aj v diskusiách. Pohybujeme sa na veľmi všeobecnej úrovni a nejdeme do, do, do kompromisov Takže niekoľko málo pripomienok. Adicionalita, o tej sa hovorilo mnohokrát a je ju treba objasniť. Transparentnosť, o tej sa takisto hovorilo od samotného začiatku a myslím, že tu potrebujeme viac transparentnosti zo strany investičnej banky. Avšak musím povedať, že nie som nadšený tým mikromanežovaním vecí parlamentom. Aj keď chápem, že potrebujeme občas získať nejaké presnejšie informácie, napríklad o tom, ako funguje riadiaci výbor, pretože ak e, e, môžem použiť šachové pojmy, tak e, nechceme, aby toto naše zasahovanie viedlo k patu. No a pokiaľ ide o Európske centrum investičného poradenstva a to, že sa, nás, sa snažíme, aby to nebolo len formálne, ale aj praktické, tak to je skutočný cieľ. A štruktúrne reformy, o tých sa hovorí tiež, že tie sú veľmi zaujímavé a osobitne zaujímavé v kombinácii s klimatickými cieľmi a technológiami. A tieto tri e, e, kúsky skladačky treba prepojiť. Ak sa nám to nepodarí, tak e, sa veci ukončia. Môj čas je týmto ukončený tiež. Merci. Ďakujeme pekne. Keďže tu nie je Fabio De Masi, eh, dám slovo pánovi Viegasovi v jeho mene. Boa tarde. Uh, bom, uh, uma das alterações significativas que foi feita ao regulamento inicial foi precisamente... Jedna z významných zmien, ktorá prebehla proti pôvodnému nariadeniu, je vypustenie článku, ktorý zavezoval k tomu, aby prebehlo nezávislé hodnotenie výsledkov plánu aby bolo vôbec možné pokračovať, e, alebo teda predložiť ho. A tento článok bol teda vypustený a v súčasnosti e, máme na stole túto otázku. Znova my predpokladáme, že nie sú dostatočne, e, dostatočne spolahlivé údaje, ktoré by nám umožnili vyhodnotiť potrebu či nepotrebu pokračovania plánu. Nie sú údaje o jeho makroekonomických vplyvoch, dopadoch a ak e, stanovíme určitú úroveň investícií, tak e, tým nejako e, nevyriešime výhrady k, ku koncentrácii geografickej, tematickej a ku kondicionalite, kondicionalitám. A tu napríklad je špecifický portugalský problém, kde u nás napríklad nevieme, aké sú konkrétne investície. Máme len veľmi hrubé údaje, súhrné údaje a 250 miliónov napríklad e, malo ísť e, Lisabonskej radnici a e, z toho 10 miliónov išlo napríklad do projektov, ktoré by sa realizovali tak či tak. Kde je logika Junckerovho plánu? Prečo by mal byť, mala byť podporovaná práve Lisabonská radnica alebo mesto Lisabon takýmto spôsobom, keď Ehm, sú tu určité kritické názory a e, na tie sa neprihľada. My v súčasnosti e, sa snažíme vybudovať nejaký systém investícií, verejných investícií, ktorý by umožňoval e, regulovať alebo rozhodovať o súkromných investíciách a vzniká dojem, že súkromní investori si to nedokážu zmanéžovať dostatočne sami. My by sme mali investovať do štruktúr, ktoré e, nám umožňujú maximalizovať aj súkromné investície. Ďakujem pekne, pani Gardia Zabal. Práve prišla medzi nás. Vypočuli sme si oboch spoluspravodajcov. Teraz sa vyjadrujeme k množstve pozmeňovacích návrhov e, k obom správam zároveň. Chcete sa vyjadriť teraz? Alebo až e, na záver? Nech sa páči. Nie, prepačte, že som prišla neskôr, ale um, prišli sme lietadlom troška neskôr a um, ja som si počúvala Jose Manuel Fernandeza a musím povedať, že z tých čo, dvoch posledných, čo som počúvala, tak s nimi súhlasím a um, musím povedať, že tých 500 či 600 pozmeňacích návrhov to bude celkom fúška, takže im želám veľa šťastia. Le compte est, le compte est juste. Merci, madame Niriada. Ďakujem pekne, pani Niriada. By bola ďalšia na rade, ale nevidím ju. Nemáme nikoho, kto by ju zastupoval. Bas Eichhout. Ani jeho tu nevidím. Jordi Sole, nech sa páči. Our... Ďakujem, pán mm, predseda. Naše pozmeňovacie návrhy sa zameriavajú na nedostatky, ktoré sme identifikovali v implementácii EFC verzia 1.0. Tieto pozmeňovacie návrhy sú v súhľade s iný, s tou kritikou, ktorú sme si už vypočuli, teda otázky interného auditu investičnej banky, správy dvora auditorov a ďalších vonkajších alebo externých komentátorov. My sa domnievame, že vo všeobecnosti sú e, tu tri okruhy nedostatkov. Prvý sa týka dopadu a transparentnosti, domnievame sa, že je veľmi málo e, podkladov, ktoré by preukazovali dostatočný vplyv napríklad na nezamestnanosť a preklenutie nedostatku výkonnosti. A tým, že nie je dosť informácií, nevieme posúdiť vplyv a dopady investícií, ktoré sa realizovali nie je možné ani adekvátne skrutínium z našej strany, či už zo strany teda Európskeho parlamentu alebo verejnosti ako také. A preto navrhujeme v našich pozmeňovacích návrhoch o mnoho podrobnejšiu výročnú správu e, a vítame návrhy komisie e, na mechanizmu schvalovania projektov. Myslíme si, že to treba e, uplatniť aj nielen pri schvalovaní alebo schváleniach, ale aj pri zamietnutiach. Druhý, druhý okruh je zameranie. Príliš veľa sa investuje do fosílnych palív a, ekonomik, a pardon, štruktúr starej ekonomiky a príliš málo sa venuje naštartovaniu nových technológií, e, kde by sa Európa mohla konečne odkloniť od fosílnych palív a stať sa lídrom v týchto nových odvetviach. No a potom je tu cieľ znižovania chudobia nerovnosti, ktorý, e, ktorého pardon, ktorý je prepojený s politickou nestabilitou a tieto investície by teda mali zodpovedať aj strategickej politike alebo strategickým politickým cieľom Európskej únie. A tu navrhujeme vyčleniť 50 investícií na projekty, ktoré nemajú len zle definovaný komponent relevantnosti pre Parížskú zmluvu, ale ktorých hlavným cieľom je prispieť k, k, k klimatickým cieľom, na ktorých sa zhodla COP21. A Domnievame sa, že konkrétne minimálne 21% by malo byť vyčlenených na boj proti chudobe. A potom je tu ten tretí okruh nedostatkov, a to už bolo povedané mnohokrát, e, ide, to, ide o tú adicionalitu a z nášho pohľadu e, hlavný komponent e, definície adicionality je, že musí ísť o vec, ktorá sa nedá urobiť ináč než s dodatočnými prostriedkami z EFSI. Takže dosiahnutie adicionality mm, v tom zmysle, že eh, eh, je tu, je tu ďalší aspekt eh, na ktorý sa snažíme reagovať pozmeňovacím návrhom, e, ktorý objasňuje e, definície, definíciu pojmov a obmedzuje sa len na operácie, ktoré sú strategické, teda ktoré sú v súhľade s, e, so strategickými politickými cieľmi Európskej únie. Merci. Marko Valli. Ďakujem pekne. Marko Valli, toho nevidím. On je jediným spravodajcom za výbory EKON a rozpočet Barbara Kapel tiež nie je prítomná. A Marko Zanny tiež nie. Týmto sme teda vyčerpali kolo deňových spravodajcov a prejdeme teraz k voľnej diskusii. Odozdávam predsedníctvo kolegovi Robertovi Gualtierimu. Thank you. Um... Ďakujem veľmi pekne. E, žiadosti do spontánnej diskusie keď aj, ale môžem len zopakovať e, výzvu, kto chcete prehovoriť. Máte teraz šancu, ak e, nie, tak dáme slovo komisii, ktorá má možnosť sa vyjadriť. Takže prosím, pán Anžel. Ďakujem veľmi pekne. Uh, pán predseda, ja by som chcel začať Rád by som začal tým, že je vlastne dnes veľmi jasná zhoda medzi názormi komisia a väčšinou rečníkov v tejto sále. Chceme adicionalitu, chceme lepšiu transparentnosť, eh, chceme lepšiu hm, zemepisnú vyváženosť a lepšiu správu, ale napriek tomu je tu niekoľko elementov, ktoré chcem zdôrazniť. Ehm, tieto elementy sú problematické z pohľadu komisie a prvým z nich je oceňovanie, kde sa navrhuje, že ceny e, fungovania FC bude stanovať správna rada. Pre nás by to e, vytvorilo právny problém, vzhľadom k tomu, že protokol e, AP, ktorý je súčasťou prílohov k zmluve, hovorí, že riaditeľ správnej rady je zodpovedný za cenovú politiku a Eh, riadec výbor, alebo ten správna rada by mohla stanoviť eh, nejaké ehm, odmeňovacie pravidlá pre, pre európsku záruku, ale ak eh, by to tak bolo, tak by sme len zvyšovali zisky EIB, čo pravdepodobne parlament nechce dosiahnuť. A potom by som ešte spomenul financovanie komisie. Ako iste viete, navrhuje, aby sme vyčlenili 1,1 miliardy z nástroja SEF, ktorý kanibalizuje FCA, e, ďalšie peniaze z financovania FCA. Parlament navrhuje, aby sme 1,6 miliardy vrátili do SEFu na miesto 1,1 a 1,1 miliardy teda, aby sme využili tú maržu, čo je všeobecná, všeobecný názor komisie. Teda my máme problém s tým, aby sme akceptovali zvýšenie marže v kontexte Brexitu, ktorý vytvára veľký tlak na marže a E, to sa veľmi ťažko zosúľaďuje. Tretia vec, ktorú by som chcel spomenúť, um, je tu snaha e, o určitú systematickú subordináciu investora, ale EIB skrátka tu zastáva akúsi nižšiu úlohu a je potrebné si uvedomiť, že tzv. subordinácia je jedným z veľ, veľmi dôležitých e, elementov rizika, ale nemali by sme sa, e, nemali by sme sa e, zmieriť len s tou subordináciou. Napríklad vyššia pozícia v rizikovom projekte bude rizikovejšia než e, nižšia pozícia v ďalničnom projekte. Čiže nie len, nie, alebo teda len to, že niečo je označené ako junior alebo nižšie, neznamená, že to je menej rizikové. My musíme zohľadniť celú rovnováhu, alebo teda celú bilanciu a posudzovať všetky rizika a zisťovať, odkiaľ vlastne prichádzajú. Na mm, štvrtý element, ktorý chcem spomenúť, COP21, ako spomenuli viacerí, e, z hľadiska ekologickosti sa snažíme, aby investičný plán a COP21 sa vzájomne doplňali a my sme e, vypracovali konkrétny špecifický číselný cieľ 40% a veľmi ambiciózny a e, komplikovaný cieľ a pravdepodobne len niektoré projekty k nemu budú prispievať, nie všetky. Avšak máme obavu o to, keby sme to nahradili e, zmienkou o udržateľných rozvojových cieľoch, pretože súčasťou toho požičovania peňazí CSI, e že nie sú automaticky príspevkom k rozvojovým cieľom. Zatiaľ sú tých 40%, ktorý má ktoré majú prispieť k COP21, to je niečo, čo reálne e, bude riešiť problém a bude to merateľné. Takže tam uvidíme pokrok. No a posledná vec, ktorú chcem spomenúť, e, spomína sa v návrhu správy možnosť priamého vstupu národných promočných bank e, k zárukám EIB a to sme, o tom sme hovorili na FC1 alebo pri FC1 pomerne rozsiahlo a pred rokom komisia mala určité obavy o obavy z takéhoto prístupu a z nedostatku spolupráce medzi EIB a tými národnými promočnými bankami. A dnes máme viac než 100 projektov, viac ako 100 projektov, ktoré sú práve budované v spolupráci s týmito národnými promočnými bankami, takže v praxi to funguje. A otvorenie tohto prístupu by mohlo, otvoriť, by mohlo spôsobiť niekoľko problémov v, v, v napríklad kto e, realizuje due diligence, kto vyplňa scoreboard, tú tabulku. Ale čo je o mnoho dôležitejšie, dva, e, vznikli by dva veľké problémy. Jeden z nich je, že by sa zhoršila geografická vyváženosť, lebo nerobme si ilúzie, ak otvoríme prístup pre národné promočné banky, tak e, vieme veľmi dobre, ktoré národné banky majú dobrú štartovaciu pozíciu. Ide o CDC v Taliansku, KZDP, vo Francúzsku, v Nemecku, v Španielsku sú banky, ale nebudú to, nebudú to malé banky, budú to tie veľké banky. Čiže my vlastne tlačíme na EIB, aby sa zlepšila geografická vyváženosť, ale toto priamo ohrozíme, ak by sme otvorili priamy prístup. A ďalej by sa nám zhoršila zodpovednosť, accountability. A to je zaujímavá vec, alebo mala by to byť zaujímavá vec pre parlament, pretože pokiaľ uh, uh, sem e, budeme volať len EIB, konkrétne osoby, tak e, vieme, že e, vieme sa dopracovať nejaké zodpovednosti, ale keď budeme mať niekoľko bank, KSDDP a ostatné, o ktorých som hovoril, tak to bude o mnoho ťažšie. Takže ak hovoríme o nejakom európskom projekte, tak by mal byť aj nejaký rámec zodpovednosti za vykonávanú činnosť. No a potom je tu ešte jedna pozitívna vec. Ja som nepočul mnohých rečníkov, že by hovorili o, alebo teda, pardon, počul som viacerých, že by že hovorili o sociálnych investíciách. Toto je veľmi dôležité a tu spolupracujeme s EIB a EIF, aby sme podporili investície do sociálnej oblasti. A už teraz toto e, využívame na podporu sociálnej inklúzie, kde Eh, program EASY dostal viac než dvakrát peňazí od začiatku fungovania program, projekt, programu EFSI a budujeme nový nástroj, ktorý umožní investovanie viac než 3 miliard eur priamo do, hm, cez mikrofinancie a mikropodniky a nástroje prehlbovania sociálnej inklúzie občanom, teda my, podobne ako parlament, sme toho názoru, že sociálne investície by mali byť jednou z kľúčových priorít. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja ďakujem vám komisia. Ďakujem aj správnej rade, samozrejme, lebo ste tu zástupcovia, ale nie všetci. Takže ďakujeme správnej rade. Myslím, že môžem vzhľadom času využiť eh, túto príležitosť a zareagovať na tú otázku tvorby cien. Môj dojem je taký, že tieto kritéria právneho právnej nezávislosti EIB, čo z právneho hľadiska je samozrejme veľmi dôležité. Ak by sme konzistentne uplatňovali túto záležitosť, tak e, zistíme, že aj v súčasnej, v súčasnom nariadení, ktoré, ktoré platí, e, sme občas na hrane, pretože toto je naozaj e, unikátna hybridná konštrukcia, teda sú tu časti nariadenia, ktoré napríklad ehm, interpretujú rôzne rozhodnutia EIB, vrátane určitých menovaní a vieme, že niektoré osoby už boli nahradené a bolo to kontroverzne, takže tento argument nezávislosti EIB podľa môjho názoru veľmi nie je v súlade s tým, čo v praxi táto konštrukcia, hybridná konštrukcia sa snaží dosiahnuť. Ale um, chápem vás v tom a súhlasím s vami, že otázka tvorby cien je právna a nie sme tu na veľmi pevnej, pevných základoch. Uh, tu je na jednej strane štatút EIB, na druhej strane zákonodarca potrebuje určité usmerenie k tomu, ako najlepšie využiť podporu rozpočtu Európskej únie na to, aby sa dosiahli ciele definované zákonodarcom pre tento plán. To sú moje hlavné pripomienky a e, tým reagujem vlastne na to, čo ste povedali. Ďakujem vám za vaše vyjadrenie, ale teraz tu mám pervanš Pérez na zozname. Máte, máte slovo. Ďakujem pekne. Po tom, čo sme dali um, rečníkov mene oboch výborov, myslím si, že máme dobrú predstavu o aktuálnom stave veci. Ďakujem pán spravodajcom. Myslím si, že je to veľmi dobrý základ pre stanovisko Európskeho parlamentu. Bude sa obrať dobrým smerom. Chcela by som dôrazniť tri veci. Poprvé, myslím, že podporím uh, týmto svojim vyjadrením a pozmeňujem sa návrhy, ktoré som predložila. Bola som dosť zarazená, keď sa predložila hodnotiaca správa a síce preto, že sa v súčasnosti ešte kladú veľké otázky k makroekonomickému dopadu FC jednotky. Myslím si teda, že je mimoriadne dôležité tento nový fond FC2 e, zaradiť do globálnej stratégie investícií o mnoho makroekonomickejšie, ak to môžem takto povedať. Ďalej, čo sa týka sociálnych investícií, vypočula som si pozorne, čo za zástupca komisie. Ehm, dosť ma to uspokojilo. Myslím si, že takisto, ako sa venujeme otázkom toho, či by sa mali financovať, dajme tomu, diálnice alebo nie, myslím si, že by sme mali tiež vyslať jasný signál v tom zmysle, že by bolo vhodné financovať e, aj sociálnu infraštruktúru, teda školy, nemocnice. Všetci nám totiž hovoria, že e, všetky tri sektory, ktoré sú dobre e, odfinancované a ktoré sa dokážu financovať relatívne ľahko, je to energetika, doprava a digitálny sektor, ale nie príliš sa zameriava pozornosť na školy či nemocnice. Podľa mňa by sa to malo napraviť. A ešte posledná, tretia vec Spomenul to aj spravodajcu, ja v tomto súhlasím s komisiou, a dokonca by som zašla ešte o niečo ďalej. Isté, že je dobré povedať si, že musíme dodržiavať ciele OSN, tam je to všetko obsiahnuté a tiež sú tam ciele COP21. Myslím si, že by sme mali byť o niečo presnejší, takisto ako aj parlament a niektorí aj z nás eh, chceli, aby to bolo obsiahnuté aj v jednotke. Keď sa pozrieme na to, čo existuje v praxi, myslím si, že ten cieľ 50 komisia, pardon, Európska únia nemôže ísť proti e, tomu, čo sa už e, uznieslo. E, COP21 stanovila obmedzenie teploty na maximálne 2 stupne. My teda ak by sme si stanovili ten cieľ iba v takejto výške a ďalej vo výške 50%, to by nebolo dostatočne ambiciozne, mali by sme byť ambicioznejší, samozrejme v rámci toho, čo stanovilo OSN. A tiež by sme tam mali zahrnúť aj pod cieľ 25 v energetickej účinnosti, ak naozaj chceme byť um, na rovnakej úrovni ako to, čo očakávame od našich krajín, e, členských štátov Európskej únie, od našich spoločností. Ďakujem pekne. Pán Achtuj, ďakujem. Ja by som tiež chcel oceniť prínos oboch našich spravodajcov, som im teda poďakovať. Myslím si, že by bolo zaujímavé, hovorilo sa tu o financovaní diálnic, hovorilo sa tiež o verejnom vybavení. Mali by sme sa pozrieť na, na to, aké konkrétne programy a plány sa odfinancovali z tohto Junckerovho plánu. Európsky fond pre strategické investície, Samozrejme, nemá za cieľ dekonsolidáciu e, verejných výdavkov a dekonsolidáciu verejného dlhu. Veľmi dobre vieme, že miera, v akej e, majú členské štáty prístup k e, sadbám je, teda k nízkym sadbám je veľmi významná. A myslím si preto, že ak by sme mali zmerať dopad fondu FC, mali by sme mať čo naj presnejšiu predstavu o tom, aké má tento fond priamo dopady e, na jednotlivé krajiny, e, čo sa teda podarilo presne zrealizovať. Myslím si, že to by bol nástroj, ktorý by nám lepšie pomohol vyhodnotiť dopady FC jednotky a tiež by nám to pomohlo v nastavovaní parametrov FC dvojky. Ďakujeme. Other... Nie sú tu žiadne ďalšie žiadosti Takže by som dal slovo spoluspravodajcom. Kto by chcel začať? Takže začal by najprv pán Fernández. E, financement. Ďakujem, pán predseda. Financovanie už sa to tu spomenulo, povedala to aj komisia, že sa už nikdy nestiahnú peniaze z programov, ktoré už boli odsúhlasené, e, že to, čo bolo odsúhlasené, to je záväzné, pacta som servanda. To znamená, že nemôžeme brať peniaze ani z Horizontu 2020, ani z Connected Europe Facility. A preto nestiahnuť tých 500 e, miliónov z nástroja Spávame Európu, by bolo súčasťou tohto záväzku. Škála finančných nástrojov. Tu je jasné, že FC odvádza dobrú prácu. Ide to mimo dotácií. Ako komisia a členské štáty si myslia, že 500 miliónov je niečo úplne hrozné pre takýto plán, tak to nechápem. Hovorí sa o tých 150 e, miliónoch, to bola marža komisie, a tých 500 miliónov, nebudeme ich stiahovať z programu, e, z ktorého sme už peniaze stiahli. Vezmeme teda všetky prostriedky, ktoré sú potrebné na záruky, marži. Myslím si, že je to logické. Nástroj spájame Európu, e, z toho už nebudeme stiahovať, pretože sme z toho už stiahli. A tých 500 miliónov nejako nehrozí podľa mňa dopady vystúpenia Británie z Európskej únie. Využijeme marže, ktoré máme k dispozícii a musíme dodržiavať samozrejme všetky záväzky, ako aj kompromisy. Povedalo sa a musíme byť hrdí na slovo, ktoré sme dali a musíme toto slovo dodržať. Vyjadrili sme sa, že už nikdy, naozaj už nikdy nevezmeme peniaze z nástroja Spájame Európu a z Horizontu 2020 a tento záväzok musíme za každých e, okolností dodržať. Ďalej, čo sa týka e, otázky FC2 a že nemá zmysel hovoriť o FC2, Zhodneme sa na tom, že sú nedostatky v investíciách. Áno, na tom sa zhodneme. Súhlasíme tiež všetci e, s tým, že FC funguje, dalo by sa to zlepšiť. Samozrejme, to je napokon aj cieľom a že pre malé a stredné podniky tie záraky sú už takmer ukončené. Teda naozaj nemá zmysel spúšťať FC2? Isté, že je tu aj ďalšia otázka. FC2 by mal fungovať až do roka 2020. Teraz je rok 2017. Ako dlho trvá vykonanie projektu? Investori nepotrebujú predvídateľnosť? Myslím si, že všetky argumenty, tí, ktorí chcú podporovať investícii, zamestnanosť, záujmy malých stredných podnikov, hovoria za to, ba dokonca je naliehavo potrebné predložiť návrhy, aby sme mohli poskytnúť takúto predvydateľnosť a, a rozšíriť tento fond jeho platnosť až do roka 2020. Ja som si totiž počul rôzne vyjadrenia, aj také, ktoré Ehm, sa vyjadri v tom mysle, že by to bolo aj po roku 2020. Nie je to len do roka 2020. Isté, že tie dopady nedokážeme vyhodnotiť teraz, e, bude to trvať e, o mnoho dlhšie, ale ak by sa na to čakalo, tak by sme stratili e, veľa času, možno 10-15 rokov. Samozrejme sú to aj obavy, s ktorými súhlasím, tie, ktoré vyslovila komisia, ale teda konkrétne ide o vzťahy medzi národnými promočnými bankami. Cieľom nie je nejako ohroziť e, priamu zodpovednosť, cieľom nie je propagovať nejakú zemepisnú koncentráciu. Isté, že je pravda, že ak sa posilní sektor podmienok pre národné promočné banky, tak e, tieto banky stiahnu prostriedky, ale malo by sa to um, nejako napraviť, nejako zlepšiť. Ak chceme, aby um, národné promočné banky boli silnejšie, tak s tým ide ruka v ruka aj ďalšie problém, a síce neexistujú vo všetkých členských štátoch. A tejto otázke sa treba konkrétne povenovať. Tiež sa musíme však snažiť e, zvýšiť zodpovednosť e, týchto subjektov, e, týchto promočných bank v snahe dodržiavať ciele to, aby vznikli platformy, aby sme predchádzali zemepisnej eh, dekoncentrácii. Ja som presvedčený o tom, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis v týchto otázkach. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy a ktorí chcú, aby Európa podporovala investície do rôznych sektorov. Isté, že klimatické ciele musia byť obsahnuté vo všetkých projektoch. Keď si stanovíme e, za cieľ nejaký indikatívny údaj, ak sa nám podarí ho prekročiť, tým lepšie. Našim cieľom v našej politike je úplne jasný údaj a síce Európska investičná banka tiež musí dodržiavať stanovené pravidlá. Myslím si, že Európska investičná banka je dokonca povinná to robiť. Ak sa vybuduje dielnica s prostriedkou FC, znamená to, že inak by sa vybudovať nemohla bez FC. Zrejme preto. V tom spočíva tá um, pridaná hodnota, tá adicionalita a správna interpretácia pravidel posilnenie kritérií adicionality, aby boli jasnejšie, zretelnejšie. Pokúsime sa o to, ale musím sa priznať, a už som to spomenul viackrát, neviem, či to bude až také jednoduché zlepšiť definíciu adicionality, doplnkovosti. Myslím si, že interpretácia e, musí byť predovšetkým dobrá. Niekedy sa trochu obávam, že je tu snaha zlepšiť texty, legislatívne znenia. Niekedy ich e, dokonca naopak ešte skomplikujeme pretože sú potom um, rôzne odchýlky v interpretácii, v tomto prípade doplnkovosti. Ak by sme sa však uh, dokázali dopracovať k lepšej definícii, samozrejme bolo by to prínosné. A napokon cieľom legislatívnej správy je zlepšiť to, čo sa dá zlepšiť, aby tento fond mohol lepšie fungovať. Ďakujem. Sí, uh... Eh. Ďakujeme pekne, Udo Bulman. Ďakujem veľmi pekne, milí, milé kolegyne a kolegovia. Nachádzame sa v situácii, ktorú by som tak zhrnul, že poviem, áno, iniciatívna správa tá nepredstavuje už taký veľký problém pre obidvoch spravodajcov. Vyjadrime sa k písomným návrhom tieňových spravodajcov. Určite dospejeme k dobrým výsledkom. V zákonodárnej v normatívnej časti sa hovorí o tých bodoch, ktoré Jose Manuel a ja sme už očakávali, poukazovali sme na nie. Predsa však musím povedať, že ma milo prekvapila tá vysoká miera zhody v tejto zostave výboru a síce najmä v podpore EFSI, Máme tie isté východiska, tie isté kritiky, tie isté návrhy na ďalší postup ako cez banku. Všetky politické skupiny, ktoré sa vyjadrili, nechcú, aby e, FC utopil súkromné aj verejné prostriedky, chcú udržateľnosť a podobne. Všetci vieme, že FC predstav nemôže vyplniť chýbajúce investície úplne, ale môže byť motorom pre lepšie investičné správanie, pomery v súkromnom aj verejnom sektore. Tu je tá miera jednotnosti vysoká a, a diskusia sa koncentruje skôr na techniku, na to, aké nástroje aké zlepšenia nástrojov nám umožnia dostať sa z A do B. Tu chcem povedať tým kolegom, ktorí sa vyjadrili a ktorí aj podali písomné návrhy, že sa pokúsime o všetko, všetko, čo bude možné, aby sme tento, túto vysokú mieru koncenzu videli aj pri hlasovaní o texte. Obaja spravodajcovia sú pripravení zapracovať mnohé dobre pozmenujúce návrhy, byť pružní a mať tam to, čo chcete mať aj vy. To platí aj pre ciele v oblasti klímy, ktoré by sa tam znovu mali zaviesť. Ja s tým nemám žiaden problém, práve naopak. My sa tu e, rozprávame o vhodnej forme, o vhodnom mieste, kde sa tak má stať. Samozrejme, že chceme aj bojovať proti chudobe, nerovnosti, tam nemáme žiadne rozpory aj to, ako sa k tomu kolegovia stávajú, to ukazuje. Potom chcem ďalej povedať, že máme nulový záujem niečo tu na zahmlievať. Určite nezávislé posúdenie je pre nás veľmi dôležité. A ak tu chýba pre vás nejaké slovíčko, kolegovia, alebo nejaká veta, povedzte nám to v žiadnom prípade sa tomu nebránime, naopak úplná transparentnosť je cieľ. Teda vidím, že sme na veľmi dobrej konštruktívnej dráhe. A dovolte, aby som povedal ešte slovo k predstaviteľom komisie. Chcem sa poďakovať za konštruktívne rokovania, ktoré sme mali, aj za kritiku tých rôznych bodov, o ktorých sa tu teraz hovorilo. Budeme ešte veľa navzájom spolupracovať, aby sme to konstruktívne vyriešili, ale mám predsa len jednu poznámku. A táto poznámka je aj otázkou, ak chcete, otázkou na komisiu. Komisia hovorí, že chce tiež väčšiu transparentnosť, adresnosť, udržateľnosť a nechce utopiť už existujúce investície, ale komisia je aspoň na 50 riadiacim orgánom FC, tak nám musí vysvetliť, prečo sa až doteraz nepodarilo toto dosiahnuť, to, čo chce komisia dosiahnuť spolu s nami. Zatiaľ sa to ešte takto tu neformulovalo, ešte sme to nedosiahli Nepovedali sme si, čo môžeme spraviť v oblasti zlepšovania. A keď prídeme s návrhmi, nebude stačiť, že komisia len povie, čo sa jej nepáči. Komisia musí aj povedať, kde dokáže niečo spraviť s našimi návrhmi a kde možno môže byť aj ona kreatívna. Predsa aj v trilógu sa dajú ešte vyriešiť problémy. Ale nemôžeme len povedať, že ja neviem, drajce nie, toto nie je žiadna téma, 13 nie je téma, náš právny odbor hovorí niečo celkom iné. Pri financovaní máme iný názor, juniorské pozície netreba posilňovať. Tak všade povieme nie, nie, nie, tak potom sa pýtam, že či COP21 v navrhovanej podobe je už taký štiplavý, ako je opísaný. Teraz už máme 35 v portfóliu Európskej investičnej banky v prekop 21,40 v porovnaní s tým 35 To nie je až tak veľký posun naspäť. E, vpred, pardon. Ale možno môžeme aj s tým pracovať. A ak nehovoríme o tej priamej, e, priamom riadení záruky cez národné banky, tak musíme povedať, ako, do, e, ako sa môže z EIB stať, alebo ako ju donútime, aby mali pružnejší systém. Zatiaľ to nejde. To je ten rozpor, v ktorom sa nach- protirečenie, v ktorom sa nachádza komisia už dva roky. EIB nemôže povedať, že všetky maličkosti musíme sami preveriť, pretože inak nemáme due diligence. A preto, keďže to kapacitne nezvládame, nemôžeme malé a stredné projekty spracúvať. To je ten rozpor, ktorý chceme vyriešiť, lebo predstavuje problém v samotnej veci. A ak má komisia lepšie návrhy, ako to vyriešiť, lepšie návrhy k cenotvorbe, lepšie k návrhy k účasti regionálnych bank na podporu, tak nám to povedzte, ale v tomto zákonu zákonodárnom ehm, postupe sa komisia nebude môcť obmedziť len na to, aby hovorila nie, pretože my chceme mať niečo lepšie a k tomu potrebujeme všetkých partnerov vrátane komisie. Ďakujem. So... Ďakujem veľmi pekne. To znamená, že môžeme naše rokovanie ukončiť. Ďakujem aj spravodajcom komisii, všetkým tým, čo prispeli do našej diskusie. Hlasovanie o správe bude v pondelok v Bruseli. Ďakujem. Končím dnešné rokova- terajšie rokovanie. Ďakujem.